Good afternoon, ladies and gentlemen. Príjemné popoludnie. Budeme pokračovať v našej práci. Ďalší bod na programe je e, pre mňa veľkým potešením. E, môžeme totiž medzi nami privítať pána Petra e, Pellegriniho, ktorý je zástupcom predsedu vlády Slovenskej republiky, má na starosti investície a informačnú spoločnosť a tiež je úradujúcim predsedom rady a budeme s ním prejednávať priority slovenského predsedníctva. Ako viete, na úvod každého predsedníctva rady príslušný minister, ktorý má na starosti politiku súdržnosti, sa zúčastní našej schôdze, aby nám priblížil priority nového predsedníctva rady v oblasti a v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci nášho výboru. Veľmi ma teší, že môžem medzi nami privítať pána Pelegriniho. Chcela by som vám pripomenúť, že Slovenská republika sa ujíma predsedníctva rady eh, vo veľmi eh, zložitých eh, mesiacoch vývoju, vývoja Európskej únie. Naďalej členské štáty totiž budú čeliť veľkým ťažkosťom. Európska únia taktiež musí spracovať dôsledky nedávneho referenda v Veľkej Británii a tiež sa musia snažiť formulovať presvedčivé odpovede na čoraz silnejšiu kritiku verejnosti. Naša legislatívna práca však musí naďalej pokračovať napriek e, tomuto neľahkému obdobiu. Zrejme budem hovoriť za nás všetkých, keď zaželám novému predsedníctvu veľa štia, veľa úspechov. Môžete si byť istí, že našu podporu rozhodne budete mať. Navrhujem, aby sme dodržali bežný formát výmery názorov takéhoto druhu. Najskôr dám slovo pánovi podpredsedovi vlády, aby predniesol prezentáciu, možno neviac ako 15 minút, a potom dám slovo kolegom poslancom, ktorí dostanú možnosť klásť otázky. Najskôr koordinátori pán Pelegrini, nech sa páči. Ďakujem za slovo, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Rád by som vám poďakoval za to, že ste mi dali príležitosť vám ako eh, podpredsedovi slovenského predsedníctva prezentovať naše priority a taktiež náš program v oblasti politiky súdržnosti. Slovenské predsedníctvo, ako podala pani predsedníčka, prichádza v dobe, kedy Európska únia sa nachádza v bezprecedentnej situácii. Výsledok referenda ohľadom členstva Spaného kráľovstva v Európskej únii nás postavil pred novú výzvu. Poprvýkrát v histórii sa musia vysporiadať so situáciou, kedy členský štát odchádza z Európskej únie. Prevziať predsedníctvo v týchto ťažkých časoch si vyžaduje, aby sme videli príležitosť tam, kde iní vidia rizika a výzvy. Európska únia musí byť silnejšia, lepšia, pokiaľ to bude možné, aj jednotnejšia. Potrebujeme pozitívny program, ktorý bude pocho- dobre pochopiteľný pre občanov a podniky. Som si vedomý kľúčovej úlohy ktorú hrajú v našich demokraciách Národné parlamenty, Európsky parlament. Tu e, sú zastupcovia 28 členských štátov, ktorí boli legitimne zvolení a boli im zverené legislatívne, dohľadové a rozpočtové zodpovednosti. A preto sa teším na úzkú spoluprácu s vami v priebehu nadchádzajúcich pár mesiacov. Už som mal tú čest sa stretnúť s viacerými členmi tohto výboru a budem sa snažiť, ako to len pôjde, aby som umožnil účinnú spoluprácu medzi Radou, Komisiou a Európskym parlamentom. Teraz by som vám chcel naznačiť štyri prioritné oblasti pre slovenské predsedníctvo. To je ekonomicky silná Európa, moderný jednotný trh, udržateľná migračná azylová politika a globálne angažovaná Európa. Takže hospodársky silná Európa napriek tomu, že už prichádzajú náznaky oživenia ruského hospodárstva po kríze, ešte naďalej sa vyžadujú ďalšie kroky, aby prišlo plné oživenie a naša prvá prioritná oblasť sa sústreduje na iniciatívy, ktoré majú vytvoriť e, dobré prostredie pre investície a ďalší rozvoj v Európskej únii. Slovenské predsedníctvo je presvedčené, že účinné využívanie investičných nástrojov, štrukturálnych reforiem a taktiež zodpovedný prístup k verejným financiám sú jadrom hospodársky silnej Európy. Rozpočet pre rok 2017 bude taktiež e, dôležitým dokumentom na našom spoločnom stole musíme e, teda dokončiť rokovania o tomto spise a toto je často tým najťažším, tú najtežšou úlohou pre predsedníctvo v druhom semestri. Čo týka jednotného trhu, tak ten je jedným z najväčších e, výdobytkov Európy a našou hlavnou prioritou je odstrániť bariéry na tomto jednotnom trhu, pretože Európska únia potrebuje živý jednotný trh, ktorý bude motorom konkurencieschopnosti a inovácií. A naša vízia je taká, že chceme ďalej pracovať na projektoch, ako, akým sú energetická únia a digitálny jednotný trh. Ďalej, migrácia je historický javom, ktorý sa stále opakuje, avšak súčasné migračné toky vytvárajú obrovský tlak na externé hranice Európskej únie a taktiež azylové systémy členských štátov. A preto je ambícia slovenského predsedníctva posunúť Európu smerom k udržateľnej migračnej a, a azylovej politike. No a kým riešime rôzne výzvy a vývoj v rámci únie, nemôžeme zanedbávať ani našu globálnu zodpovednosť na medzinárodnej scéne. Naše predsedníctvo bude podporovať presadzovanie globálnej úlohy Európskej únie a v oblasti rozvojovej spolupráce slovenské predsedníctvo sa bude sústreďovať na pokrok pri implementácii eh, agendy 2030. Keďže som teraz vo výbore, ktorý je, ktorý zodpovedný za regionálny rozvoj, tak by som sa chcel sústreďovať na túto oblasť. Politika súdržnosti neprispieva len k znižovaniu hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov medzi európskymi regiónmi, ale taktiež prispieva k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Taktiež veríme, že e, pozícia politiky súdržnosti ako hlavného európskeho medičného nástroja by mala pretrvať do budúcnosti taktiež za slovenského predsedníctva práce na rade sa budú naďalej sústreďovať na implementáciu politiky súdržnosti. My chceme vyhodnotiť nové prvky reformované politiky súdržnosti a vytvoriť základ pre diskusie o budúcich e, perspektívach, o budúcnosti. A teraz musíme zbierať dôkazy a musíme zaručiť, že tá budúca diskusia bude stať na pevných základoch. Prioritou pre slovenské predsedníctvo je diskutovať ohľadom E, legislatívny v komisie na rade spoločne s Európskym parlamentom. Komisia nedávno dodala legislatívne návrhy, ktoré menia e, spoločné e, nariadenie, čo sa týka revízie navyšovacích mechanizmov pre Grécko a Cyprus. Rada už začala pracovať na tomto spise, je to aj široká podpora strany členských štátov návrhu komisia. Ja si myslím, že rada čoskoro by mala byť schopná dospieť spoločnému stanovisku Tešíme sa na spoluprácu s výborom Regi na tomto spise a chceme ho uzavrieť ešte nášho predsedníctva. Okrem toho, všeobecný prístup rady ohľadom podporného programu pre štruktúralné reformy bol dosiahnutý na konci apríla a slovenské predsedníctvo je pripravené začať trialógy s Európskym parlamentom v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďalšou prioritou pre naše predsedníctvo je zjednodušenie politiky súdržnosti. Európska komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie ktorá už vypracovala mnohé odporúčania, ktoré sa vzťahujú na súčasné plánovacie obdobie. Po letnej pauze očakávame legislatívny návrh hľadom zjednodušenia, ktorý, s ktorým príde komisia. Budeme účinne pracovať na rade, aby sme zaviedli do praxe tieto zmeny čo najskôr, tak aby riadiace orgány a príjemcovia európskych fondov mohli vidieť pozitívny dopad už v blízkej budúcnosti. Avšak tieto zmeny by nemali podkopávať stabilitu implementácie, ani by nemali spôsobiť posunutie implementácie programu. Zároveň musíme spustiť diskusiu, ktorá sa bude dívať do budúcnosti ohľadom toho, ako zjednodušiť obšírny systém kontrol a pritiahnuť viac pozornosti k výsledkom. Musíme dosiahnuť menšiu mieru administratívnej záťaže a väčšiu mieru dôvery medzi zúčastnenými stranami. Taktiež podporíme mnohé príležitosti, aby sme mohli diskutovať ohľadom našich priory. Napríklad v septembri začneme konferencie o súdržnosti v Bratislave 15. 16. septembra s účasťou komisárky Koriny Krecu a dúfam, že sa dostaví aj pani predsednička Mihajlova. V troch paneloch budeme diskutovať o rôznych aspektoch politiky súdržnosti. V rámci prvého panelu chceme si vymenia názory ohľadom implementácie nových prvkov politiky súdržnosti v období 2014 až 2020. Druhý panel sa bude venovať prepojeniam medzi politikou súdržnosti a európskym hospodárskym riadením a spravovaním. A v rámci tretieho panelu sa budeme sústreďovať na zjednodušenie ktoré zachádza za rámec súčasných návrhov a diskutovať ohľadom toho, ako môžeme ďaleko zajsť v rámci budúcich jednodušujúcich procesov. Zjednodušenie bolo dôležitou témou pre by v priebehu Európskeho samitu regionov a miest, ktorý sa nedávno konal v Bratislave. Tam sa taktiež zastavili niektorých členov Európskeho parlamentu. A my nadalej budeme spolupracovať s výberom regiónov a zorganizujeme workshop ohľadom zjednodušenia finančných nástrojov. Ďalej budeme pracovať na mestskej agende a po politickom súhlase pre mestskú alebo urbanú politiku Európskej únie v Amsterdame sa budeme sústrediť na praktickú implementáciu tejto mestskej agendy. Slovensko spoločne s mestom Viedenie e, bude koordinátorom partnerstva ohľadom e, bývania a plánujeme zorganizovať tri schôdze na túto tému a našu prioritu je implementovať existujúce štyri partnerstva, ale budeme podporovať aj iniciatívy na začatie nových partnerstiev. Slovensko taktiež prevzalo predsedníctvo v súvislosti s Dunajskou stratégiou a Taktiež 3. a 4. novembra v Bratislave zorganizujeme 5. E, medziročné fórum Európskej stratégie pre Dunajský región spoločne s Európskou komisiou. A podobne ako v prípade našich všeobecných e, priorít predsedníctva sa odohrá toto medziročné fórum, ktoré bude pokrývať aj otázky ako napríklad vodohospodárstvo, e, spoločnosť vedomostí, e, makroregionálne stratégie alebo prepojenie s fondami ESI. E Taktiež budeme pracovať na Rade ministrov na E, zjednodušení a vyhodnotení nových prvkov reformovanej politiky súdržnosti. Chceme počúvať pozorne aj to, čo hovorí Európsky parlament. A preto na jeseň plánujeme zorganizovať s vami dva workshopy v Európskom parlamente. Jeden sa bude venovať otázke inteligentných miest a energetickej efektívnosti a druhý sa bude týkať územnej a cezhraničnej spolupráce. Dúfame, že to bude dobrá príležitosť vymeniť tam názory na tomto fóre som, ja sa veľmi teším na našu blízku spoluprácu. A verím, že nadchádzajúci 6 mesiacov bude úspešný, že to bude prínosné pre Európsku úniu a môžem vám slúbiť, že sa budem snažiť, ako to len pôjde, aby som dosiahol naše spoločné cieľe. Ďakujem za pozornosť. <clears throat> Thank you, minister. Ďakujeme veľmi pekne, eh, pán podpredseda vlády. Teraz dám slovo koordinátorom za jednotlivé politické skupiny. Začne pán Van Nistelrooy v mene skupiny EPP. Ďakujem. Vážny pán podpredseda vlády, tešíme sa, že ste medzi nás prišli. E, teší nás tiež vás pozitívny prístup k veci, ako ste už spomenuli, preberáte predsedníctvo od Holandska. Holandiania prišli a povedali, že uzavrú Amsterdamský pakt. E, to sa teda malo uzavrieť. Ja sa tak trošku teším som zvedavý na vaše výsledky. Aké výsledky dosiahnete vy v diskusiách o e, politike súdržnosti? Hovorili ste o štruktúrnych reformách, e, že chcete začať e, trialóg o podpore reformného procesu. Možno by sa to malo uzavrieť, možno by sa to malo urýchliť. Čo presne teda chcete dosiahnuť reálne? Pýtam sa, takto, pretože ešte stále rozmýšľam o tom, čo sa udialo v Británii a tam sa ukázalo, že naj um, viac podporované regióny zo štrukturálnych fondov akoby um, nedosiahli to, aby presvedčili, aby si získali uh, srdcia uh, občanov uh, teda aj napriek tejto podpore ani v týchto regiónoch nebola jednoznačne e, pozitívna nálada voči Európskej únie. Ak teda zabudneme na našich občanov, ak, ich, ak si ich nezískame na našu stranu, tak povediac, tak neviem, ako to dopadne. Hovorí sa o bubline, ktorá tu v Bruseli prevláda, ale my sme jej súčasťou. Myslím, že je našou úlohou e, zachovať rovnováhu. A práve politika súdržnosti a celá dimenzia územnej celistvosti, e, podľa mňa by som to mohla byť prínosná. Chcem sa vás opýtať, aké výsledky chcete dosiahnuť e, na Rade pre všeobecné otázky? Ako chcete e, vnímať budúcnosť koheznej politiky. Holandsko sa tomu totiž to nevenovalo, prebehla iba jedna konferencia na úrovni riaditeľov, to sa nejako ďalej neposunulo. A venovali sa finančným otázkam a taktiež pridané hodnote, ale cieľene sa vôbec nevenovali budúcnosti politiky súdržnosti. A vy ste podľa mňa v ideálnej pozícii e, to urobiť. E, Tí, ktorí prídu po vás, neviem, ako, dlho, ako rýchlo sa oni budú posúvať. Videl som totiž nejaké dokumenty, e, podľa ktorého vyšegradské krajiny už majú svoje návrhy a môžem povedať, že potom, čo som si ich prečítal, sú naozaj veľmi blízko predstavám Európskeho parlamentu o budúcnosti. Um, politiky súdržnosti. Teda chcem vás v podstate požiadať o väčšiu presnosť eh, z hľadiska toho, čo chcete um, dosiahnuť. Hovorili ste, že chcete viesť otvorenú diskusiu, to veľmi uh, oceňujeme, uh, ste ochotní prísť na uh, semináre. Mm, my však očakávame, že budeme pozvaní na vaše stretnutia aj v septembri ako poslanci Európskeho parlamentu. Teda očakávame aj takéto širšie pozvanie Toľko teda moje eh, hlavné otázky a poznámky. Eh, čo sa týka budúcnosti, podľa mňa môže byť eh, dôležité aj to, aby sme len nepresadzovali nástroje rozdeľovania rizika. Európa teraz zažíva istý rozmach vďaka FC, ale okrem toho sú potrebné rozsiahle investície v rôznych oblastiach, a nedá sa povedať, e, že je potrebné to splatiť mm, späť. FC je krásny nástroj, ale všetko sa to bude musieť splatiť o 10 rokov, dajme tomu. A v prípade sociálnych projektov sa to nedá. Ani v prípade napríklad podpory utečencov. A tu budú naozaj potrebné granty. Mohli by ste nám teda trochu bližšie e, popísať, ako chcete dosiahnuť rovnovahu medzi e, tým veľmi atraktívnym fondom FC, ktorý si vyberá len to najlepšie, e, tie najatraktívnejšie projekty, ale zabúda na regionálnu politiku. My pritom chceme zvýšiť e, právomoci miest, členských štátov, regiónov, aby boli súčasťou širšej agendy. Ako teda vnímate vy tieto otázky Ďakujem pekne aj v mene celej skupiny EPP. Želám veľa šťastia. Ďakujeme pekne pani Krel, teraz v mene skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem aj vám, pán Pelegrini, za vaše priblíženie programu. Môžem povedať, že ak by nedošlo k referendu v Veľkej Británii, e, bol by to nádherný program e, vášho predsedníctva. Isté, že nemôžete za to, že 7 dní pred začiatkom vašho predsedníctva došlo k referendu eh, s dobre známym výsledkom. Mm, napriek tomu, a napokon myslím si, že na to sú aj takéto stretnutia, napriek tomu mm, si myslím, že ani parlament, ani komisia, ani rada eh, sa nemôžu tváriť, ako by sa nič nestalo. Bez ohľadu na rokovania, ktoré eh, nevieme ani kedy presne začnú, o vystúpení Británie bez ohľadu na ich priebeh. Myslím, že vaše predsedníctvo sa musí snažiť získať si späť e, tú stratenú dôveru. Tá sa totiž nestratila len vo Veľkej Británii, ale aj v mnohých iných členských štátoch. A je aj na predsedníctve, aby sa snažilo e, si túto dôveru trochu získať späť. Ja by som bola rada, ak by paralelne e, s diskusiou o budúcnosti politiky súdržnosti prebiehala, prebiehala aj diskusia o tom, ako napríklad politika súdržnosti v členských štátoch e, sa prezentuje verejnosti. Často sa totiž dejú dosť podivuhodné veci. E, podpredseda komisie nás vyzval, aby sme e, Junckerov plán viac propagovali v členských štátoch, v regiónoch, aby bol úspešnejší. To je všetko veľmi pekné, ale to predsa nie je naša práca. A už vôbec nie nie je našou povinnosťou to robiť. Isté, že robíme to, pretože sme poslanci, ale nemôže byť iba na nás šíriť e, e, propagáciu e, tohto fondu vo všetkých regiónoch. Pritom vieme, že zo štrukturálnych fondov sa toho robí naozaj veľa. Konečne aj samotné členské štáty budú musieť prevziať trošku e, túto zodpovednosť aj na seba a propagovať lepšie tieto fondy. Ja by som bol rada, keby slovenské predsedníctvo tak trošku e, doplnilo tieto nedostatky svojim prínosom. Ak sa nám totiž podarí zlepšiť komunikáciu v členských štátoch, myslím, že to by bol veľký krok vpred. Ja plne súhlasím s tým, čo ste hovorili, že chceme podporovať moderný vnútorný trh, aby sme boli konkurenceschopní, ale neviem, na čo nám bude takýto vnútorný trh, ak už ho nikto nebude chcieť podporovať. Ja by som nebola očakávala, že jedného dňa sa jeden členský štát rozhodne vystúpiť z Európskej únie. Ale stalo sa to a musíme teraz urobiť všetko preto, aby sa k tejto krajine nepridali ďalšie Musíme si zvážiť, ako sa k tomu postaviť. Môžeme sa k tomu postaviť zodpovedne, isté, že plniť si všetky naše povinnosti, ale myslím, že si to bude vyžadovať aj práve toto spätné získanie dôvery. Aj tomu by ste sa teda možno mohli venovať. Ďakujeme pekne. Pani Tomašič v mene ECR. Thank you very much. Ďakujem, ja mám veľmi stručnú otázku. Priority slovenského predsedníctva ekonomicky silná Európa, trh, e, udržateľná azylová politika, globálna globálne angažovaná Európa. Samozrejme, e, jednotný trh, e, to je to, čo nás drží pokope. Chcela by som, aby ste nám k tomu modernému jednotnému trhu povedali viac. Ďakujem. Ďakujem, pán Van Noterburg, skupina ALGE. Eh, pán eh, podpredseda vlády. Vítajte, ja som členom eh, holandského parlamentu a som skutočne veľmi rád, že práve vy ste pokračovaním holandského predsedníctva. Vy už ste povedali, že holandské predsedníctvo dosť nástvojilo na urbánnej agende a vaše predsedníctvo bude naďalej spolupracovať s holandskou vládou na tomto konkrétnom spise. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý príklad a som veľmi rád, že sa pracuje takto v duchu predsedníckého tria a samozrejme je, je veľmi príjemné aj pre eh, holandskú vládu pracovať eh, s vami. Eh, takže treba udržať ducha urbánej agendy živého. Takže mohli by ste nám povedať niečo o pracovnom programe? Vy spolu s Viedňou pracujete na otázke E, bytového fondu a podobne. Takže my takisto sme e, v tomto zmysle pracovali e, na urbánej agende a to súvisí s druhou témou a tá sa týka migrácie. Politika súdržnosti znamená aj solidaritu a znamená to aj to, že sa peniaze investujú tam, kde je to potrebné a E, samozrejme ide aj o rozdeľovanie utečencov a politika súdržnosti e, poskytuje nástroje na integráciu utečencov v jednotlivých európskych krajinách. Ste teda ochotní dodržať slub, ktorý ste urobili na rade, pokiaľ ide o prerozdeľovanie utečencov a e, takisto na využívanie toho správneho mixu politiky súdržnosti na to, aby ste urobili maximum na integráciu utečencov aj e, na Slovensku a aby ste možno išli príkladom Európe e, v tejto konkrétnej téme. Ďakujem vám za odpovede a želám vám veľa šťastia počas vášho predsedníctva. Ďakujem pani Vána za zelených. Ďakujem, ďakujem, pán podpredseda vlády, za to, že ste prišli, že ste k dispozícii nášmu výberu. Ďakujem za to, že s nami chcete úzko spolupracovať v nadchádzajúcich 6 mesiacov. Chcela by som povedať pozitívne, že máte e, špecifickejší program v súvislosti e, s politikou súdržnosti, než to bolo v oficiálnom programe. Ja som až na strane 13 sa našla taký malý odsek, ktorý veľmi všeobecne hovoril o tejto oblasti. A takže e, takto je to dobré, no ako podali predrečníci, Myslím si, že tejto téme patrí, e, by mala patriť veľká pozornosť. No a je vidieť, že ste veľmi angažovaní, že ste ochotní tomuto dať vysokú prioritu. Mám dve krátke špecifické otázky. Poprvé, hovorili ste a hovoril o tom aj predrečník, o tom, o politike úteče, o súvislosti s utečencami, utečeneckej politike. Nuž, je to tak, že my v tomto výbore, v Európskom parlamente, sme veľa bojovali za to, aby európske štrukturálne fondy sa otvorili aj opatreniam na integráciu e, utečencov. A vieme, že členské štáty to neprijali príliš dobre. Takže myslím si, že tuto by mohlo by dobre, keby vaše predsedníctvo sa pričinilo, aby ovplyvnilo členské štáty v tomto zmysle. Ako podala pani Krell, my ako poslanci Európskeho parlamentu nemôžeme urobiť celú tú úlohu, nemôžeme to komunikovať členským štátom, je to treba robiť na úrovni členských štátov. A nie je tu len o rozdelenie utečencov, ako povedal predrečník, ale aj o nárok na prostriedky, e, ktoré máme k dispozícii. Toto, v tomto prípade tie prostriedky tu sú, takže sa nemôžeme vyhovárať na to, že nie sú a, a mali by sa využívať. Takže myslím si, tuto by ste mohli niečo urobiť. Druhá otázka. Ja som si pozitívne všimla, že tá mestská agenda alebo urbánna agenda je pre vás dôležitou témou. Aj pre náš výbor to bola vždy dôležitá téma. Mali sme aj správu z vlastnej iniciatívy, ktorú sme odsúhlasili súvislosti so silnejšou pozíciou miest. Ja sama som z Viedne a čo sa týka otázky alebo problematiky bývania, tak tam som taktiež bola aktívna ale sú tu len štyri priority urbanej agendy, okrem bývania. Je to téma kvality ovzdušia, chudoby a taktiež téma migrácie. Tam vieme, že máme rovnaký problém ako v prípade členských štátov v súvislosti s, e, alebo v tom zmysle, že tu sú tie programy na lokálnej úrovni veľmi zle, veľmi zle príjmané. Takže sa pýtam, aké sú priority v tejto oblasti pre slovenské predsedníctvo? Ďakujem vám. Mám ešte tri mená na zozname, rečni, rečníkov, štyri mená teraz. Takže teraz vám, pán podpredseda, dám slovo, aby ste mohli odpovedať na prvý, prvé kolo otázok a potom si počujeme ďalšie. OK, thank you very much. Uh... Áno, eh, ďakujem. Ak vám to nebude vadiť, ja, budem, ja prejdem do, svojej, do svojho materinského jazyka pri odpovediach na otázky, takže budem hovoriť po slovensky a máme zabezpečené tlmočenie. Ďakujem veľmi pekne, eh, vážené pani poslankyne, pani poslanci, za vaše otázky. Na niektoré sa dá odpovedať eh, spoločne, niektorým sa povenujem samostatne, ale Myslím, že sa zhodneme aj pri komentári a otázke pána poslanca Nistoroja aj pani poslankyne e, Krell, že je veľký problém pozitívne odprezentovať výsledky e, našej práce. A to nie len mm, vo vzťahu k referendu Európskej únie, ale e, vo vzťahu k referenda Británii, ale už dlhodobejšie sme pociťovali akoby naši ľudia a občania Európskej únie e, si málo uvedomovali výhody, ktoré plynú im z členstva ich krajiny v tomto, v tomto projekte. O to viac sa na to pozitívne prezentovanie musíme sústrediť práve teraz na e, základe výsledku referenda, kedy sa jedna krajina rozhodla úniu opustiť a práve to by nás malo motivovať správať sa opačne a pracovať na ešte väčšej jednote, pretože nechceme, aby sa spustila vlna, ktorá by spôsobila podobné referendá alebo podobné pnutia aj v iných členských krajinách. A preto, ak hovoríme o politike súdržnosti, musíme si povedať, že už samotný výraz politika súdržnosti alebo kohezná politika je výraz, ktorému na Slovensku nerozumie nik. A myslím si, že rovnako takému výrazu nerozumie bežný občan hoci ktorej krajine Európskej únie. Preto je našou povinnosťou hovoriť e, s občanmi jazykom, ktorému rozumejú. Musíme veľmi jasne ukazovať v každej členskej krajine, e, čo bolo výsledkom napríklad tejto politiky. Musíme hovoriť o konkrétnych projektoch, o zlepšenom životnom prostredí, o kvalitnejšej infraštruktúre, o zlepšenom bývaní a tak ďalej a prezentovať to ako výsledok solidarity vyspelejších členských krajín s menej rozvinutými členskými krajinami a o tom, že keby sa e, krajina keby krajina nebola súčasťou Európskej únie, tak nikdy takéto zlepšenie a rozvoj by v danej krajine nenastal. Ale týka sa to nielen krajín, ktoré benefitujú a profitujú z koheznej politiky, ale aj z vysoko rozvinutých krajín, pretože sme si zvykli, že európsky projekt a jeho výdobytky sú akoby už niečo automatické kým e, my si ešte pamätáme hranice medzi jednotlivými štátmi. Dnes nastupuje a už volieb sa zúčastňuje generácia, ktorá považuje voľný pohyb osôb v rámci EÚ za niečo absolútne normálne. A ani netuší, že e, funguje nejaký šengenský priestor, ktorý umožňuje tento benefit. A pokiaľ o tom nebudeme rozprávať, tak e, nikdy nebudeme môcť e, prezentovať alebo pripomínať tie benefity, ktoré, ktoré občania z členstva v Európskej únii majú. Musíme zlepšiť reputáciu koheznej politiky. Myslím, že pani predsednička na stretnutí, ktoré som s ňou mal, spomenula, že kohezná politika alebo politika súdržnosti dosahuje extrémne dobré výsledky, ale má extrémne zlú reputáciu. Veľmi často o nej hovoríme veľmi negatívne a aj to musíme, to musíme zmeniť. A je to na politikov všetkých členských krajín, ale aj vás, poslancov Európskeho parlamentu, aby sme o tejto politike e, hovorili pozitívne. Ja som veľmi rád, že počas mojich stretnutí s poslancami e, Európskeho parlamentu a hlavne z vášho výboru som cítil e, veľmi pozitívny prístup, a veľmi konštruktívny prístup k tejto otázke, ktorý nie je meraný vždy len cez rozpočet a cez čísla a peniaze, ale hovoríte naozaj aj o výhodách a budúcnosti. Ak sa pán poslanec Nistoroj pýtal, čo konkrétne chceme urobiť, najprv mu chcem samozrejme zagratulovať k, k Amsterdamskému paktu, ktorý samozrejme on považuje za vybavený, ale to je len pakt a dokument. A na tom dokumente a pakte treba ďalej pracovať a tie veci, ktoré sú v ňom zapísané, treba realizovať. Takže ani Amsterdamský pakt a Urban Agenda nemôže byť považovaná za uzavretú záležitosť, je to len začiatok a v rámci intencií toho dokumentu by sme mali rozpracovávať jednotlivé politiky. Takže treba pokračovať. Ale v poeznej eh, politike chceme mať veľmi konkrétne výsledky. Neželáme si, aby sme počas predsedníctva mali len konferencie, diskusie bez reálneho výsledku. Ak konštatujeme, že máme veľmi nízku výkonnosť jednotlivých operačných programov v jednotlivých krajinách, je dôležité, aby sme veľmi rýchlo identifikovali, čo ich spôsobuje a veľmi rýchlo na to prijali nejaké opatrenia. To znamená, ak hovoríme o zjednodušení, nevnímame zjednodušovanie len ako projekt na zjednodušenie programovacieho obdobia po 2020, ale musíme prijať opatrenia, z ktorých môžeme benefitovať ešte v tomto programovacom období a pomôcť tak naštartovať e, zlú, zlú performance aktuálne v jednotlivých krajinách. Na druhej strane si musíme ale povedať, že aj táto horšia výkonnosť nie je spôsobená nejakou neschopnosťou implementovať. Ale musíme brať do úvahy aj stred dvoch programovacích období. Ukončovanie starého, zači začiatok nového, poväčšine s tou istou e, masou e, úradníkov a kolegov, ktorí sa tým zaoberajú a preto je logické, že tie prvé dva a pol roka nevyzerajú úplne optimisticky, ale pevne verím, že záver roka 2016 a začiatok 2017 prinesie nový boost aj do výkonnosti. Ale ešte raz, aby som zopakoval konkrétne opatrenia v oblasti simplifikácie. Ale opäť, nie obrovské a rozsiahle dokumenty, ktoré v konečnom dôsledku ešte celý proces skomplikujú, Niekedy sa to tak stane, žiaľ. Ale aby to boli veľmi jednoduché a konkrétne opatrenia, ktoré nenarušia terajší systém, nebudú znamenať celé preprogramovanie a prinesú veľmi rýchlo výsledky. Ak hovoríme o ďalšej veci, a to si musíme asi povedať veľmi otvorene, je dôležité, aby sme vrátili aj do tejto politiky dôveru. Pretože sa mi zdá, ako by sme nepracovali vždy ako partneri, ale jeden druhého podozrievame. Myslím tým komisia, členské štáty, samotní príjimatelia. My nemôžeme na príjimateľov napríklad mesta a obce pozerať ako, ako na potenciálnych defraudantov alebo niekoho, kto automaticky chce zneužiť štrukturálne fondy a nevyužiť ich veľmi efektívne. Musíme sa na nich pozerať ako partnerov, veriť im, že tak ako zodpovedne narábajú s verejnými zdrojmi svojich daňových poplatníkov, tak tak rovnako efektívne a transparentne narábajú aj so zdrojmi od e, poplatníkov celej Európskej únie. A preto musíme zmeniť aj tento prístup, pretože častokrát práve kvôli pohľadu, že príjimateľ je potenciálny defraudant alebo niekto, kto chce zneužiť prostriedky, vypracovali sme také množstvo dokumentov, že som bol sám zhrozený, keď som ich vymenoval, alebo ich počty vymenoval na stretnutí samitu regiónov v Bratislave minulý týždeň. Sú to desiatky opatrení, nariadení, ktoré systém komplikujú. Takže konkrétne výsledky v simplifikácii, to je jedna z priorít, a poďalšie na Všeobecnej rade mať aj prvotný názor na budúcnosť koheznej politiky. Ak ste sa pýtali, aký je môj osobný postoj, preferujem, aby sme hovorili o tom, ako túto politiku po 2020 vylepšiť. Nemyslíme, že potrebuje nejaké úplne dramatické zmeny a e, také, ktoré by, ktoré by e, znamenali nejaké významné, významné e, posuny, ale skôr hľadať možnosti, ako pokračovať čo najjednoduchšie, najtransparentnejšie, ale zároveň hovoriť aj o kombinácii s novými finančnými nástrojmi, Nezdielam názor, že finančné nástroje môžu nahradiť grantové schémy. Tam absolútne súhlasím s vami, pán poslanec. Môžeme hovoriť len o doplnkovosti, pretože nie každá verejná investícia je vôbec možná financovať e, z e, finančných nástrojov, pretože na druhej strane sme viazaní aj ako krajiny, aj municipality, aj krajiny fiskálnymi pravidlami, ktoré nás viažu v oblasti dlhu, e, deficitu a tak ďalej. Takže môžeme do budúcna to vidieť skôr ako kombináciu. Pani poslankyňa e, Tomašič sa spýtala na Digital Single Market. Bude mať zajtra tú čest na výbore ďalšom prezentovať e, celý náš program, ale možno veľmi v krátkosti povedať, považujeme Digital Single Market za jednu z top priorít, pretože po voľnom pohybu tovarov, voľnom pohybu ľudí, v voľnom pohybe služieb. Vidíme toto ako ďalšiu slobodu a to je voľný pohyb dát. Musíme si priznať, že v tejto oblasti sme stále e, neboli schopní nájsť spôsob jednej regulácie. Máme 28 fragmentovaných e, trhov, máme 28 rôznych regulačných prostredí a pokiaľ Európska únia chce ďalej pokračovať v, v súboji, ak to poviem, s lídrami, kde v tejto oblasti sú na čele stále Spojené štáty americké a krajiny Ázie, budeme musieť aj v tomto urobiť veľký kus práce. Ono je to nielen na prospech našich obyvateľov, ale je to aj na e, prospech celej Európskej únie a zvýšeniu jej konkurencieschopnosti. Ale v prípade vašeho zájmu môžem vám potom poskytnúť viac konkrétnych informácií aj k tejto oblasti. Ak mi odpustí pán poslanec Miltenburg eh, z Holandska. Ja tu dnes nereprezentujem Slovenskú republiku a neprišiel som ani obhajovať eh, postoj Slovenska k, k migračnej kríze, ale musím reprezentovať postoj Rady k politike súdržnosti, ale veľmi rád mu pozíciu Slovenska eh, poviem potom osobne po skončení nášho zasadnutia, pretože Slovenská republika Sice môže byť obraz o tom rôzny, ale robí v oblasti migrácie aj na dobrovoľnej báze veľmi veľa, aj v spolupráci s Rakúskom a tak ďalej. Takže konkrétnosti vám môžem potom povedať. Aby som ešte neopomenul niekoho, pani poslankyňa Vana spomínala možnosť využiť eurofondy e, aj pri e, riešení migračných problémov. Samozrejme, tu je na stole možnosť diskutovať o flexibilite práve flexibilite takej, ktorá umožní jednotlivým členským štátom v prípade ich potreby a záujmu použiť v rámci jednotlivých operačných programov prostriedky práve na to, na čo potrebujú. Ja nevnímam flexibilitu e, ako možnosť škrtať krajinám ich obálky a na úrovni Európskej únie presúvať peniaze ja vnímam flexibilitu práve v tom zmysle, aby jednotlivé členské krajiny mohli efektívnejšie narábať so zdrojmi, ktoré majú k dispozícii na konkrétne priority. Na druhej strane ale vnímam aj potrebu na úrovni únie disponovať sumou, ktorá je schopná zabezpečiť e, e, únii reagovať na nepredvídané udalosti, čo nie vždy v zmysle viacročného finančného rámca je možné, ale to sa dá dosiahnuť samozrejme rôznou kombináciou spôsobov. Tu si veľmi vážim postoj pani komisárky, pani viceprezidentky, ktorá hovorí, že nemôže sa dodatočné, nemôžu sa dodatočné zdroje hľadať len e, v kohézii, ale sa majú hľadať v rámci celého rozpočtu Európskej únie, prehodnotením možno starých programov, ktoré e, boli spustené pred desiatkami rokov a ktoré vtedy boli prioritou únie, dnes už prioritou byť nemusia, takže naozaj nemôžeme dopustiť, aby sa na koheznú politiku nazeralo ako na zdroj peňazí a keď únia potrebuje v rámci rozpočtu nájsť nejaké zdroje, tak jednoducho siahne do koheznej obálky. To by nebolo fér e, a na to samozrejme asi ťažko by sa do, dosiahla aj nejaká, nejaká jednota. Je ale pravda, že je potrebné, aby sme využili už aj existujúce programy, pretože si myslím, že nie vždy dostatočne ich vieme využiť. Napríklad, čo sa týka integrácie migrantov do spoločnosti, aby sme viac využívali nástroje na trhu práce, na rekvalifikácie, zlepšenie ich vzdelania a tak ďalej. Na to už dnes by sme mohli efektívne využívať a mnohé krajiny aj využívajú e, sociálny fond a iné, iné nástroje E, v tejto oblasti. Ale určite je tu ešte väčší priestor na diskusiu a budeme musieť e, o nej viacej hovoriť, ale tu sme my pripravení naozaj vytvoriť priestor na veľmi korektnú, zodpovednú diskusiu. Thank you. Thank you, Now... Ďakujem vám, pán Pellegrini. A teraz e, druhé kolo otázok. Takže pán Mikulášik má slovo, prosím. Thank you. Povedali ste to veľmi správne. Už ma nazvali aj Miloševičom, ale predsa len v tom je rozdiel. Ďakujem vám. Ďakujem vám za snahu v každom prípade. A podpredseda vlády, vítam vás eh, v, eh, vo výbore REGI eh, v Európskom parlamente. Ja tiež po, použijem sladký slovenský jazyk, pretože E, vy mi budete dobre rozumieť. Chcel som tak nadviazať veľmi pozitívne a skôr konštruktívne, prosím, aj berte moje poznámky, a, e, takto sú mienené a takto sú e, myslené. A, kolega van Nistelrooy, ale najmä priateľka Konstanz Krell povedala veľmi peknú stanovisko ohľade budovania dôvery budovania dôvery a vy ste sám spomínali, v Európe sú mnohí mladí ľudia, ktorí už ani nevedia, že existovali hranice a tak ďalej. A viete, e, Slovensko je smutne preslávené tým, že v ostatných dvoch, e, dvakrát v ostatných voľbách do e, Európskeho parlamentu malo úplne najnižšiu volebnú účasť vo všetkých vtedy 28 členských krajín. Je to, je to um, nepríjemné, je to um, až neuveriteľné, ale pod 20 to je naozaj to je niečo, čo by nemalo byť. A prečo je to tak? Lebo mladí ľudia, a to sú voliči, to je budúcnosť, to je niečo, čo uh, by sme, na čom by sme mali stavať. Um, jednoducho Európskej únii nerozumejú, alebo alebo klžú e, po nejakých e, povrchných informáciách a skôr teda si do toho Bruselu a do tej únie kopnú. Musím konštatovať, a vy určite viete o tom, ako, ako vystúpil aj slovenský premiér Robert Fico minulý týždeň v pléne v Štrásburgu. A mm, viete, on podobne, urobím takú paralelu trošku. E, David Cameron Šesť rokov, ako bol premiérom, si tak ako kritizoval ten Brusel a ten Brusel je zlý a, ten, a, a tá únia vlastne to je pre nás Britov nepríjemné a tak ďalej. A keď potom e, otočil a tri mesiace pred Brexitom alebo pred referendum, tri mesiace pred referendum začal zrazu e, advokátovať, že remain, ostaňme tam, no tak nikto mu neuveril. Nikto mu neuveril lebo jednoducho 6 rokov predtým hovoril niečo iné. Ja by som chcel, vy ste, e, vy ste e, veľmi schopný človek na svojom mieste a len by som vás chcel poprosiť a aj toho slovenského premiéra, viem to, lebo som zo Slovenska, Často hovoríte, my sme postavili diaľnice a my sme až po Košice a my tu na Slováci sme vám vybudovali. Vôbec nepoviete, že je to za európske peniaze. Ale systematicky sa na to zabúda. E, viete, robí sa, že my, hurá, my sme to urobili. Ale čo keby sa tak systematicky povedala vďaka Európskej únii tie kohezné fondy prišli tam a potom aj tí mladí ľudia by to inak e, vnímali. A e, musím povedať, že pán premiér aj mi dal za pravdu, lebo bola to aj moja poznámka minulý týždeň v pléne, a začal odpovedať už inak, iným tónom, ja to oceňujem, že, a priznal, že 86 investícií, ktoré na Slovensku máme, vrátane tých diaľnic, vrátane modernizácie železníc, sú z európskych peňazí. Ja sám chodím po Slovensku a bol som napríklad v, takej, v takom regióne chudobnom svojho času Kisuce, obec Oščadnica ja som tam videl šesť panelov veľkých, že e, vybudované, šesť rôznych projektov, že vybudované za peniaze Európskej únie. A veru účasť e, v Ošťadnici vo voľbách do Európskeho parlamentu bola mizerná. Na jednej strane tí občania príjmajú tú pomoc, je tu tá kohézna politika, je tu pomoc, ale ako si sa to nie netransformuje a teda vás chcem pozvať aj vás osobne aj pána premiéra slovenského aj slovenské predsedníctvo aby sme o tom pozitívne hovorili aby sme jednoducho nachádzali tú reč aby sme ten, ten message išiel až dolu až k tomu občanovi aj k tomu prvovoličovi a tak ďalej. Takže e, to, to je, e, čiže chcem vás poprosiť, alebo možno aj sa opýtať, že čo preto urobíte, aby to sa tak stalo. A druhá otázka je mi, e, e, nechápem, prečo e, úplne zapadla, neviem, či je to e, nesympatický postoj pani komisárky Krecu, alebo, alebo, je to váhanie niektorých tých krajín, ktorých by sa to mohlo týkať. E, otázka karpatskej stratégie je ako keby zostala dole je to škoda, pretože pozrite sa, Balti majú stratégiu, Podunajská stratégia je Jonská, Adriatická. Ja viem, že sa dá na to odpovedať, že aj, aj slovenské všetky regióny môžu čerpať z podunajskej stratégie, ale prosím vás, pol, e, pozrite sa, východ Európskej únie to sú naj, najslabšie okresy, ktoré majú 40 per capita GDP z priemeru Európskej únie. To je vý, celý východ Polska, východné Slovensko, východné Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Viete, a mm, táto karpatská stratégia, ktorými týmito všetkými um, mm, krajinami tie Karpaty prechádzajú, je to horstvo, podľa ktorého tá iniciatíva alebo tá stratégia je nazvaná, zrazu uh, okrem Poľska nikto neprejavuje hlbší uh, záujem riešiť chudobu východu celej Európskej únie a myslím si, že tí občania majú na to právo, aby sa im pomohlo. Tu neadvokátujem žiadne nové fondy. Dá sa prerozdeliť, dá sa to rozumne urobiť, dá sa využiť leverage efekt, všetko možné, ale myslím si, že si to zaslúži aj takúto politickú pozornosť. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem. Pani Molková, prosím. Vážený pán podpredseda, chcem ťa tiež privítať na pôde Európskeho parlamentu. Nebudem skrývať, že sa poznáme viac ako seventeen rokov. Spolu sme sedeli v Národnom parlamente takto bok po boku a keďže poznám tvoje nasadenie, tvoju pracovitosť, tvoju zodpovednosť, huževnatosť, E, v tvojej osobe, tak verím, že aj ten program, ktorý si nám tu dnes predstavil, že v decembri budeme konštatovať, že skutočne sa nám podarilo naplniť a že pokročíme aj v rámci koheznej politiky skutočne troška dopredu, aj s tým povedomím, aj s ďalšími e, politikmi. Ja skôr mám jednu takúto pripomienku, keďže pochádzam z regiónu, ktorý skutočne bez čerpania štrukturálnych fondov by sa nepohol ďaleko z východu Slovenska. A tá kohezná politika musí ísť do každej jednej dedinky a mnohokrát sú to dedinky 100 obyvateľov, 200 obyvateľov, kde starosta je na tretinový úväzok a dnešnej podobe požiadať o čerpanie štrukturálnych fondov, tak obnáša to skutočne veľký problém a možno niekoľkomesačnú tvrdú prácu a to ešte starosta nevie, či potom dostane vôbec tie fondy a či tá jeho niekoľkomesačná práca nevyšla na zmar. Nakoniec, keď dostane, tak mu tí ostatní zavidia, že e, pardon, tí ostatní sú radi, ktorí nedostali pretože sa im odbúra ďalšia administratívna práca. A ty si aj síce hovoril o tej zjednodušenej e, politiky súdržnosti, ale stále ešte nie sme na tej úrovni, alebo ideme veľmi, veľmi pomalými krokmi k tomu, aby sme umožnili tým žiadateľom skutočne sa dostať, dostať k tým prostriedkom a nejakým spôsobom aby boli motivovaní vôbec žiadať, pretože keď raz požiada, on druhýkrát odmietne, radšej nechce pomôcť pre túto dedinku a verte, mám osobné skúsenosti, ako keby mal tú tortúru e, niekoľkomesačnú opäť si zopakovať. Mnohom pomáhajú aj masky, e, miestne malé akčné skupiny a tu by možno tiež bolo e, tak zapotreby ich troška dať do popredia alebo nejakým spôsobom využiť viac pre čerpanie štrukturálnych fondov a možno aj na zviditeľnenie práve v tých najodľahlejších e, e, regiónoch. Ozývajú sa euroskeptici a máme aj my takého v Európskom parlamente, konkrétne zo Slovenska, ktorí e, by najradšej odľahlým regiónom, horským regiónom absolútne nedal ani cent, pretože trh by vyriešil, mal vyriešiť všetko, ale nesmieme dopustiť takéto reči a musíme presvedčať ľudí, že keď chceme zachovať život v tých najodľahlejších regiónoch a horských oblastiach, tak musíme im pomáhať, len musíme práve tú agendu regionálnej politiky troška zjednodušiť. Takže môj taký apel na naše predsedníctvo, že by sme troška krokom sa posunuli dopredu. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. And the last question... Ďakujem vám. E, pán Polčák, posledná otázka. Máte slovo? Ďakujem za udelení slova. Ja... E, Ďakujem za slovo. Ja chcem, pán podpredseda, oceniť vaše vystúpenie. Ja som si čítal ten program, ešte som ho neprečítal celý, musím sa priznať. Ale pokiaľ ide o koheznú politiku, e, zdal sa mi e, do istej miery stručnejší. Nenašiel som tam tie skutočné body, ktoré budete chcieť v rámci svojej agendy priniesť ako výsledok svojej, e, svojho polročného predsedníctva, ale musím vaše vystúpenie oceniť, pretože to už objasnilo zmysel toho, čo chcete nastoliť ako témy v koheznej politike ja by som sa chcel zamerať na dve oblasti, ak dovolíte, a nadviažem na pani kolegyňu Smolkovú. Um, miestne, komunitné plánovanie, povedzme, akčné skupiny miestne. To je oblasť, e, na ktorú sa trocha zabúda a komisia chce urobiť rešerš e, tohto nástroja, preskúmanie tohto nástroja v rámci používania v koheznej politike. A ja si myslím, že aj vaša krajina, alebo naše krajiny, by mohli e, slúžiť ako dobrý príklad toho, akým spôsobom je možné rozvíjať podporu z európskych programov a myslím si, že túto vec by sme mali propagova- prepago- e, propagovať e, najmä preto, aby sa tento nástroj často využíval. On sa totiž nevyužíva tak často a vyzerá e, tak troška ako populška, pokiaľ ide o tie e, uprostred všetkých tých ostatných nástrojov. Vo všetkých tých príspevkoch e, som e, si všimol, že e, nielen ale aj kolegovia hovoria, že by sme mali viac propagovať Európu, výsledky Európy. Ja s tým úplne súhlasím. Jeden z kolegov, neviem ktorý, povedal, že vidí kopu Európy, ale nevidí hviezdy. A platí pravidlo, že úspech má veľa otcov, ale neúspech má len jednu matku. A na úniu sa skutočne hádzú všetky problémy, ktoré si rieši národná politika, domáce problémy, nedokonalosť eh, svojej domácej politickej scény. Do tej propagácie toho, čo Únia skutočne robí, by sme mali, alebo túto propagáciu by sme mali vložiť priamo do rozhodovania, do tých konkrétnych projektov. To znamená, že každý projekt, ak bude vybratý, mal by mať definované aj to, ako sa bude prezentovať, ako sa bude komunikovať smerom na, k verejnosti, ktorej peniaze vlastne sa použili, či už sú to nemecké, britské alebo iné peniaze, ako sa to bude e, na tom inom území, alebo ako sa to na tom území uplatnilo, aby to aj tí občania reálne videli, aby to vedeli, keď už to únia raz platí z nejakých prostriedkov národných štátov, mala by mať aj právo požadovať mm, propagáciu konkrétne pri každom projekte a to e, v podstatne hĺbšej miere, než len prostredníctvom niekoľko ceduliek alebo mm, transparentov, o ktorých hovoril pán kolega Mikulášek. Takže e, aj výsledok britského referenda ukazuje, že štruktúrálne postihnuté regióny, ktoré čerpajú fondy Cornwall napríklad veľmi čerpal európsku pomoc. Tieto regióny hlasovali v drvivej väčšine pre odchod, za odchod. A to ukazuje, že hĺbka problému a toho odsudzenia občana je veľká. Vy tu v programe máte zameranie sa na občana. Ja celým tým ocekom e, úplne súhlasím a treba to skutočne dotiahnuť do detajlov, kde by sa to malo prejaviť. Ďakujem. Takže to boli, e, to mala byť posledná otázka, ale ešte pán Tomá Nisteroj chce povedať e, pár slov. Ja som sa e, spýtal na naše, na naše zapojenie 15. septembra a potom je teda Rada pre všeobecné záležitosti a to znamená, že v podstate to bude taký ten oficiálny moment, e, keď sa bude hovoriť o záveroch e, tej rozpravy. E, chápem to tak správne, že my budeme pozvaní, že sa tam môžeme zúčastniť, že budeme mať príležitosť diskutovať. Ďakujem. Okay, thank you, thank you. Áno, ďakujem vám. Takže to bolo troška viac než len pár slov, ale v každom prípade toto sú otázky a teraz máte slovo, pán podpredseda. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Mikolášik, môžem vás uistiť, že sa snažíme zmeniť e, to povedomie o našom členstve Európskej únie aj v našej krajine, aby sme naozaj zmenili mm, to naše nemilé prvenstvo v jednej z najnižších účastí e, našich voličov na voľbách do Európskeho parlamentu a môžem vás uistiť aj o tom, že sa zmenila retorika, respektíve je iná, ako ste ju prezentovali a aj posledné mediálne výstupy, či už moje alebo pána predsedu vlády, zdôrazňovali naozaj extrémne pri, pri konkrétnych projektoch dôležitú úlohu Európskej únie a politiky súdržnosti a solidarity, ktorej sa nám dostáva a prezentovali sme ju e, tak pri napríklad v hlavnom meste, pri spustení nového mosta električky v hlavnom meste, ako aj pri včerajšom kontrolnom dni pána predsedu vlády na úseku diálnice, ktorý je financovaný práve z európskych peňazí, kde naozaj musíme meniť tú retoriku. Ja som veľmi povďačný, e, pani poslankyne a páni poslanci, že si uvedomujeme, že máme štandardnú agendu, legislatívne a nelegislatívne fajly, ktoré, ktoré musíme počas predsedníctva naplňať a som veľmi rád, že sme sa zjednotili aj na tom, že musíme urobiť niečo naviac a do nášho predsedníctva vniesť tento nový pohľad a to je naspäť sa vrátiť k podstate e, e, základov Európskej únie a hovoriť o nich veľmi otvorene. Musím povedať, ospravedlňujem sa za ten výraz, ale musíme k mladým ľuďom hovoriť viac sexy jazykom, ktorému rozumejú ak chceme informovať verejnosť o výsledkoch, čo povedal pán poslanec e, Polčák, o výsledkoch e, e, jednotlivých projektov, na to už dnes nestačia presne tie zmienené tabule niekde na začiatku obce alebo mesta. Musíme použiť moderné technológie, sociálne siete, na ktorých tí občania prežívajú už čoraz väčšiu časť svojho života a tam prezentovať nielen výsledky konkrétnych projektov, ale aj celé to dianie v Európe a Európu ako takú, pretože áno, je pravda, že niekedy na národnej úrovni sa v rámci politického boja zneužíva Brusel a používa sa ako niečo zlé alebo niečo dobré podľa toho, ako ktorá politická strana e, potrebuje takúto vec. Ak hovoríme o tých malých obciach, čo spomenula pani poslankyňa Smolková, áno, už dnes zaznievali, a zaznelo to aj na samite regiónov, že mnohé municipality už nechcú ani žiadať prostriedky zo štrukturálnych fondov, pretože je to pre nich viac komplikované, majú z toho väčšie problémy, nie sú predvydateľné výsledky auditu, a to nie len národného, ale aj európskeho, eh, ktorý príde následne a častokrát zmení eh, výsledok hodnotenia národného auditu alebo auditného orgánu a preto naozaj im musíme dať možnosť maximálneho zjednodušenia, či už cez paušálne výdavky zjednodušené vykazovanie a na druhej strane treba ich motivovať práve a podporovať v komunitnom plánovaní, pretože si musíme uvedomiť, tie prostriedky sú nie naše, ani moje, ani vaše, sú občanov Európskej únie, ktoré poväčšine žijú v mestách a obciach, respektíve väčšina z nich a preto mestá a obce majú najlepšie vedieť, ako najúčelnejšie a na čo treba jednotlivé prostriedky využiť a môžu v maximálnej miere maximalizovať efekty z týchto, z týchto projektov a nie plniť priority, ktoré sú im eh, dané z hora a ktoré im tak z, z, zužujú mantinely, v ktorých sa môžu hýbať, že sa nedosiahnu nakoniec tie ciele, ktoré sa dosiahnuť majú. Pán poslanec eh, Polčák, áno, to je to komunitné eh, plánovanie s tým, že miestne akčné skupiny naozaj podporujeme, pretože je to aj nástroj, aby sme integrovali malé obce a riešili lokálne potreby, ktoré nie vždy sa dajú identifikovať na národnej alebo európskej únii. Ja chcem veľmi pekne poďakovať za možnosť, pani predsednička, že som mohol vystúpiť. E, všetky termíny, ktoré sa budú diať počas nášho predsedníctva, vám slúžia ako informáciu. Na mnohé z týchto aktivít budete pozvaní ako e, členovia parlamentu a e, na niektoré, samozrejme, na niektorých sa zasa zúčastňujú príslušní experti. Ja z mojej pozície vám chcem deklarovať, že si vysoko vážim volených zástupcov. Ja sám som zvolený poslanec Národného parlamentu, dlho som ním bol a preto viem, že e, jasné slovo musia mať ľudia, ktorí majú jasný mandát a európski poslanci sú tí, ktorí majú mandát od voličov vo svojich krajinách, majú mandát od Európanov a preto z tejto pozície musím povedať, že budem vždy ctiť e, Európsky parlament, vždy načúvať a aj toto rokovanie, ako aj moje osobné rokovania s jednotlivými predstaviteľmi vašej, e, vašho výboru nám umožnili ešte viac kreovať a meniť náš pohľad na naše priority a aj vďaka tým našim plodným diskusiám, ktoré sme tu mali, sú dnes naše priority a konkrétne plány viac konkrétnejšie, ako sú uvedené v tom oficiálnom programe, ktorý ste mali k dispozícii. Takže teším sa na spoluprácu, teším sa na náročných, ale dúfam, že veľmi plodných 6 mesiacov našej vzájomnej spolupráce a nášho slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Ďakujem vám. Bolo to od vás veľmi milé, čo ste povedali o parlamente. Ja vám ďakujem za to, že ste prišli za prezentáciu, za odpovede na všetky otázky. A očakávame, že budeme intenzívne spolupracovať v nasledujúcich šiestich mesiacoch, takže určite sa radi zúčastníme všetkých podujatí, ktoré zorganizujete počas svojho predsedníctva. Veľa šťastia, ďakujem vám. Dámy a páni, takže môžeme pokračovať eh, v programe rokovania. Ďalší bod je eh, štúdia zadaná tematickou sekciou B eh, komisie s názvom Maximalizácia synergií medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a ďalšími nástrojmi EÚ v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020 Synergie medzi jednotlivými nástrojmi Európskej únie sú dôležité, aby sa zabránilo e, zbytočnej duplikácii, aby sa zvýšila efektívnosť a účinnosť nových e, politík. E, výbor REGI si vyžiadal túto štúdiu, aby sa mohol stanoviť rozsah synergií medzi fondmi a novými nástrojmi ako Horizont 2020 FC Kosme na druhej strane. Takže my už sme mali vypočutia a diskusie v parlamente a bude dnes zaujímavé vypočuť si e, záverečné stanovisko ohľadom štúdie vypracované expertmi pre, z Európskeho centra pre e, e, rozvojové politiky, pán Kán E, pán Kán je tu s nami z Výskumného centra pre európsku politiku, takže e, si vypočujeme vašu prezentáciu. Pán Kán, máte slovo. Ďakujem. E, je to dostatočne blízko, dobre? Ďakujem vám za príležitosť eh, prezentovať túto štúdiu o synergiách, na ktorej sme pracovali za posledných, počas posledných šiestich mesiacov. Len niekoľko slov na úvod. Eh, eh, Výskumné centrum pre európsku politiku je súčasťou univerzity v Glasgow v Škótsku. 18 pracovníkov z rôznych krajín už 44 veľa rokov pracujeme na otázkach eh, koheznej politiky keď e, hovoríme o synergických efektoch, treba si uvedomiť, čo to vlastne znamená. Je niekoľko termínov, ktoré sú si podobné, ale môžu e, znamenať niečo iné. Hovoríme teda jednak o koherentnosti, to znamená, aby tie politiky a programy boli logicky e, koncipované, to znamená, je tam dôležitá koordinácia, zdieľanie informácií a zdrojov a e, komplementárnosť 1 e, plus 1 sa rovná 2. Ale e, keď máme synergické efekty, môže to byť aj viac. Takže toto treba mať na mysli, keď sa budeme zaobrať jednotlivými priesvitkami. A takže aká je tá štruktúra a analytický rámec? Um, máme niekoľko synergií. Jednak teda je tu ten regulačný rámec, e, ktorý treba harmonizovať, e, potom e, integrovaná správa, potom strategické plánovanie, ktoré sa zosúľaduje a potom je to implementácia, prekladanie správa, hodnotenie. Takže to sú tie štyri dimenzie a okolo nich vlastne je štruktúrovaná naša štúdia a takisto aj moja prezentácia. Toto možno lepšie uvidíte vo svojich e, exemplároch, čo sme vám rozdali. Na jednej strane e, tu máme tie prvky spoločného riadenia, e, to sú tie fondy 5 z nich, ak to je možné teda. A to, potom sa to kombinuje s priamo riadenými nástrojmi. Empirickú časť sme rozdelili na dve fázy. V tej prvej E, sa zaoberáme rôznymi aktérmi na úrovni Európskej únie a v tej druhej e, sa zaoberáme ľuďmi v členských štátoch, pokiaľ ide o referenčné hodnoty a tú, to, tú, tú fázu stanovovania rozsahu, tam sme si vybrali 6 nástrojov alebo rámcov a na základe toho vzniklo 7 e, prípadových štúdií, 6 alebo 7 e, bude, E, ktoré sa zameriavajú na členské štáty e, a potom štyri e, skutočné nástroje financované z EÚ, strategický rámec a štruktúry, ktoré umožňujú kombináciu a dosahovanie synergických efektov spojení týchto dvoch častí grafu. My sme chceli ísť za rámec štrukturálnych fondov a kohezných politík, takže sme tam zahrnuli aj rozvoj vidieka a Európske inovačné, e, Európske inovačné partnerstvo a tak ďalej. E, to patrí do tých, do tých strategických rámcov. Chceli sme mať aj e, pomerne vyrovnané rozprostretie po celej Európskej únii E, zaoberáme sa všetkými členskými štátmi, novými, e, väčšími, menšími e, členskými štátmi a snažíme sa tých sedem príkladov, prípadov rozprostrieť vyrovnaným spôsobom. Ale najskôr sa treba pozrieť na obdobie 2017 až 2013. Toto obdobie bolo charakteristické akousi demarkáciou a vymedzovaním nástrojov a postupným presunom k tomu synergickému efektu, ale zameranie bolo hlavne na to, aby sa zabránilo e, presahom a aby sa dodržiavali pravidlá. Ale tie synergické efekty nie sú vyvážené, e, pretože e, sa to, zameranie bolo na politiky RTDI. Cohesion policy object. A e, máme menšiu skupinu jasne definovaných, tam, kde máme menšiu skupinu jasne definovaných e, príjimateľov, tam sa aj ľahšie dosahujú synergické efekty. Takže i tu v tomto období sme sa zaobrali e, regulačným rámcom, správou a implementáciou týmito aspektmi regulačný rámec bol pomerne veľkou bariérou pre dosahovanie týchto e, synergií a e, e, hovorím, tam bolo najmä zameranie na súlad s pravidlami a nie na synergické efekty. Čo sa týka rôznych nástrojov a prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, teda fondov, existovali už aj v minulosti rôzne E, tzv. metovládnej iniciatívy. A e, na jednej strane sme videli e, nástroj spoločného riadenia a potom priame riadenie. Taktiež, čo sa týka stratégií, tie boli prierezové, najmä Lisabonská agenda Európa 2020, to sú také zastrašujúce stratégie, ale predsa len tam boli ešte naďalej nedostatky, najmä čo sa týka územného zamerania a tiež ľahko dostupných prostriedkov, či už tematicky alebo sektorálne dostupných nástrojov. A tiež, čo sa týka um, plnenia, už máme k dispozícii príklady synergií, ale e, sú dosť zriedkavé. Tie sa týkajú najmä fázovaného doplnkového financovania, ako aj budovania kapacít medzi RDF a rámcového programu 7. Často ide o izolované iniciatívy a nie je mnoho systematických prístupov v tomto smere. To znamená, čo sa týka obdobia 2014 až 2020, tu je regulačný kontext základom a reformy e, sa zameriavajú na synergie, ale naďalej tu pretrvajú výzvy. Hlavné regulačné pokroky umožňujú e, dosiahnuť synergie a síce ide o nariadenie o spoločných ustanoveniach, taký spoločný strategický rámec a Tiež existuje možnosť komunitárnych grantov a tiež kombinácie e, prostriedkov e, financovania z rôznych zdrojov. E, tiež je možné zosúľadiť nákladové modely a to môže celkovo zefektívniť celý proces a tiež je tu celá agenda zameraná na zjednodušenie. Sú to však aj nedostatky v týchto reformách rovnako zjavné a zretelné. Každý jeden eh, fond má svoje eh, vlastné pravidlá, čo často nie je v súlade s inými. Eh, tiež pravidlá štátnej pomoci. Tie sa často spomínali v našich pohovoroch. Tie sú prekážkou vo vytvorení synergií a tiež synergie ešte viac komplikujú už dosť zložité regulačné prostredie, čo je v rozpore s cieľom zjednodušovania Regulačný kontext je dôležitý, pretože akékoľvek úspechy či neúspechy v tejto oblasti sa prejavujú aj na ostatných dimenziách. Sú dôležité aj hľadiska eh, riadenia správy strategického rámca a tiež aj v fáze plnenia. Mm, čo sa týka správy a riadenia, tu sú zmeny dosť obmedzené a áno, vyžadujú si regulačné mm, potreby čo sa týka iniciatív na európskej úrovni, e, tie prebiehajú na samotnej úrovni EU aj na úrovni členských štátov. E, jednak existuje pracovná skupina na, veľ, na vysokej úrovni pre zjednodušenie, tiež existujú rôzne prierezové fóra, e, napríklad kontaktná skupina v rámci generálneho riaditeľstva a tiež existuje celý rad podporných sietí členských štátov, napríklad Enterprise Europe, ako je platforma S3. Čo sa týka konkrétnej úrovne členských štátov, tu existujú rôzne pracovné skupiny, ktorých cieľom je skúmanie možných e, synergií. Výzvy spojené s riadením a správou sú dosť e, veľké. Model spoločného riadenia e, fondu ESIF je dosť zložitý a ešte ho doplnil a aspekt synergie, to by bolo dosť ťažké. Ak chceme zachovať účinnosť, musíme odstrániť e, príliš veľké rozdiely na jednotlivé oddelenia, e, čo sa týka e, môžete čerpať európske nástroje financovania. tiež to súvisí s prípravnou fázou opatrení, nielen vo fáze plnenia. Členské štáty naďalej zachovávajú príliš jednostranný prístup k jednotlivým oblastiam a možnosti financovania. Hlavný pokrok e, oproti predchádzajúcemu obdobiu e, spočíva v posilnení strategického prepojenia, najmä partnerské dohody a s tým súvisiace aj e, operačné programy. To sú rozsiahle siete pre synergie. Všetko to súvisí s politikou súdržnosti, teda tematická koncentrácia a priama kondicionalita, ako aj stratégia na regionalizáciu, čo spada do kategórie podmenenosti ex ante a to zahrania rôznych aktérov z rôznych politických oblastí. Programová fáza je dôležitým mm, prostriedkom na dosiahnutie synergii. Vyžaduje si to zapojenie už e, zúčastnených aktérov a tiež e, to umožňuje spoločné e, programy, napríklad nedávna iniciatíva malých a stredných podnikov, kde je možné čerpať rôzne druhy financovania a tiež iniciatívy, ktoré pokrývajú rôzne európske nástroje. Ale tam, kde sú slabiny už v strategickej fáze, môže to mať negatívny dojem, e, dopad na e, budúce fázy naplnenia programu. Čo sa týka kapitoly koordinácie, tu sa musíme snažiť hľadať možnosti e, synergii. V každom prípade je dôležitá aj koordinácia na rôznych úrovniach spolupráce a koordinácie. Netýka sa to len samotných synergií. Ďalej, stratégie, ktoré je treba rozvíjať v reakcii na exante kondicionalitu. To sa často vníma iba čisto formálne. Je ťažké samozrejme eh, hľadať spoločné stratégie, ktoré si vyžadujú nasadenie viacerých rôznych nástrojov a ďalej, čo sa týka plnenia, existuje niekoľko rôznych iniciatív, e, to však nie je bežným postupom. Už sa v včasných fázach problémového obdobia ukázalo, že zatiaľ sa ne, nemohli vyjadriť, bolo to príliš skolo v celom procese, preto je potrebné osloviť ľudí v správnom čase. Je dôležité zachovať aj pohľad e, zo strany fondov ESIF, ale aj iných nástrojov a tiež naopak. E, čo sa dá teda dosiahnuť e, z pohľadu ESIF? Tu je možné zaviesť koordinované výberové kritéria, tiež spoločné monitorovacie e, kritéria a z opačného pohľadu je možné aktívne spolupracovať s orgánmi v rámci financovania ESIF je možné prepojiť stránky, poskytovať informácie o ďalších možných príjemcoch, organizovať spoločné semináre a tak ďalej. Toto všetko nám bolo um, posunuté ako informácie od aktérov v členských štátoch. E, ešte stále však nemáme dostatočne jasný prehľad Zatiaľ ešte v tejto fáze sa nevieme vyjadriť e, k e, štádiu plnenia. E, ešte stále je ten prístup členských štátov príliš jednostranný, neberie do úvahy celý kontext. Preto naďalej chceme monitor, motivovať všetkých aktérov, aby naďalej hľadali možnosti synergii. Teraz by som sa rád vyjadril k trom konkrétnym príkladom jednak v oblasti riadenia strategických dimenzí a plnenia. Z Nemecka napríklad tu máme viac úrovňovú pracovnú skupinu o synergiách, e, e, kde je zapojený federálny štát a tiež na národnej úrovni aktéry. Napríklad e, z praktického hľadiska táto skupina produkuje pravidelné aktualizácie o inteligentných špecifikáciách a s tým súvisiacich výzvach. E, sú tu aj aktéry ESIF, aj Horizontu 2020. Ďalej, z Rumunska máme príklad. Rumunsko sa totiž veľmi aktívne podiela na plnení e, iniciatívy EIP Agri a vytvorila sa v Rumunsku tiež špecializovaná pracovná skupina, ktorá má za úlohu navrhovať e, možnosti doplňovania a tiež hľadania synergií v kontexte e FRD. A z Českej republiky tu máme príklad e, týmingu partnerstva, kde je možné skombinovať e, fondy ERDF a tiež Fond pre infraštruktúru a rozvoj spolu s žiadateľmi z iných členských štátov, konkrétne z Veľkej Británie v tomto prípade. Na záver niekoľko odporúčaní. Aj tu sa budem držať v štruktúry štyroch dimenzií z hľadiska regulačného kontextu. Chceli by sme harmonizovať e, nariadenia, najmä čo sa týka štátnej pomoci. Tam je totiž rôzna e, miera povinnosti plnenia pravidel štátnej pomoci aj v otázkach priebehu radenia a tiež požiadavok výkazníctva. Už sa e, viackrát spomenulo, že aktéry nemajú prehľad o tom, čo sa deje na druhej strane e, politického spektra. Tiež je dôležité posilniť e, pravidla spoločného financovania a zatiaľ je dosť ťažké skombinovať e, financovanie aj v horizonte 2020. Preto je potrebné stanoviť si spoločné pravidlá a definície, čo sa týka správy a riadenia. Tu je potrebné posilniť koordináciu medzi generálnymi riaditeľstvami. Aj to sme zistili z našich prieskumov. Nie často informácie boli rovnako vnímané naprieč generálnymi riaditeľstvami. A tiež e, by stálo za to preskúmať aj možnosti e, tzv. E, riadenia. And therefore result in a tick box uh, formality again. So soft governance could be an option. Strategic frameworks uh, Ďalej, strategický rámec. E, tu je potrebná vyššia miera konzistentnosti v popise. Musí sa prekročiť e, iba e, dimenzia samotnej popisnosti je potrebné rozšíriť rámec. Zaznamenali sme, že v niektorých prípadoch sú popisy veľmi podrobné, iné popisy sú príliš stručné niekoľkými vetami. E, teda je potrebné dať jasné pokyny, ako e, postupovať v budúcnosti. Aj tieto kapitoly sa do veľkej miery e, sústredujú na pracovné skupiny, výmenu informácií, ale chýbali tam trošku praktické aspekty spolupráce. A ďalej plnenie. Takže bolo dobré mať spoločné pracovné programy Taktiež by sme e, monitorovali výsledky synergie, tak aby sme mohli identifikovať overené metódy. Už príjemcovia často si nie sú vedomí toho, aký prínos majú takéto synergie a preto je treba šíriť povedomie a o tejto problematike, pretože samozrejme úspech závisí od toho, čo sa v členských štátoch potom nakoniec realizuje. A Taktiež e, formálne aj neformálne e, kontexty by mali byť využívané, pretože niektoré aktivity boli vytvorené na základe e, nejakých konkrétnych krokov a z toho potom vznikli praktické synergie. Čo sa týka poskytovania stimulov, tak bolo treba zatraktívniť synergie, pretože doteraz vyzerali byť takou zaťažou a nemnohí sa toto chceli pustiť. Takže určite treba uľaviť administratívnu záťaž, možno tým, že by sme tam mali špecifickú položku, alebo aby finančné nástroje mali pakový efekt. To taktiež je dôležitá otázka reputácie tu máme napríklad pečať excelentnosti. No a čo môže robiť Európsky parlament v tejto oblasti? Európsky parlament v podstate môže monitorovať postup vytvárania a rozvoja e, synergií. Vidíme, čo sa odhrá v praxi v období 2014-2020. Taktiež musíme pochopiť, čo sa deje v teréne, pretože často tie synergie sú na úrovni stratégií a riadenia a spravovania. No, čo sa týka synergií medzi rôznymi politickými oblastiami, určite by výbory Európskeho parlamentu si taktiež mohli vytvoriť takéto synergie a vymeniať si svoje skúsenosti z rôznych politických oblastí, v ktorých sú aktívne. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme za túto veľmi zaujímavú prezentáciu aj za vašu dobrú, dobre odvedenú prácu. Kolegovia, máte teraz priestor vy, môžete klásť otázky. Pán Nielsen. Ďakujem. Nuž, ja som vás počúval a rýchlo som sa na túto tému ešte pozrel a dve veci ma upútali. Poprvé, že ako to povedať, že je tam asi zlá koordinácia medzi rôznymi oddeleniami komisie. To je známa pravda. A bohužiaľ. Takže je to tak, takže je, je dobré, že sa, toto, že sa to tu tak jasne pomenovalo. Po druhé, z, z vlastnej skúsenosti, keď sa tak zamyslím, nad synergiami medzi rôznymi európskymi finančnými nástrojmi. Tí sú tam, ale tá najdôležitejšia synergia tu nájdete, keď sa pozrite na to, aké investície prichádzajú z strany členských štátov, aké zo strany regiónov a tak ďalej a ako môžeme potom tam vytvoriť synergie pretože je dôležité aj napríklad v turistických oblastiach plánovať na národnej úrovni, nezávisle od európskych finančných prostriedkov. Ale keď už si zvolíte túto cestu, tak samozrejme môžete sa stretnúť s určitými problémami. Takže ehm, môže tam nastať nejaký problém. A tam by potom regionálni partnery mohli prevziať určitú časť investícií a využiť peniaze napríklad e, z regionálneho fondu Európskej únie. Tam by sa vytvorila dôležitá synergia medzi na jednej strane národnými finančnými prostriedkami a na druhej strane medzi európskymi finančnými prostriedkami. Takže takéto synergie bolo treba preskúmať. Ďakujem. Pani Vana. Ďakujem, ďakujem za tú prezentáciu, ktorá bola skvelá. Škoda, že až dnes prichádzate s touto témou do nášho výboru. Práve minulý týždeň sme na plenárke v Štrasburgu eh, hovorili o tejto téme a o príslušnom uznesení a myslím si, že by, vám, by nám pritom bolo pomohlo vedieť to, čo sme sa dozvedeli dnes. Štúdia je skutočne skvelá, ďakujem. Mám dve konkrétne špecifické otázky. Sú to nástroje ako napríklad e, e, multifondového programu a krížového financovania, ktoré majú za cieľ, e, aby sa dostali regióny k ťažšie dostupným prostriedkom. Možno ste to povedali, ale som to prepočula, takže prosím, aké stimuly by sa tu mohli poskytnúť, aby sa lepšie využívali tieto nástroje. No a druhá otázka, tá sa vzťahuje na stranu 7 vašej prezentácie, na druhý bod. Tam máme tie prierezové stratégie, hovoríte tam o stratégii Európa 2020. Mňa by zaujímalo, či tieto výsledky sú rovnaké v prípade všetkých piatich cieľov Európy 2020, alebo či tam máte nejaké iné výsledky, čo sa týka cieľu klimatických zmien, vzdelávania a tak ďalej. Teda v súvislosti so synergiami. Ďakujem. Ďakujem. Ešte ďalšie otázky? Takže ešte otázku by som položila ja. Chcem povedať, že som veľmi spokojná s vašou prezentáciou, s vašim výskumom, pretože v priebehu diskusie na plenárnej schôdzi som sa za tú minútu a pol, ktorú som mal v dispozícii rečníckého času, som sa snažila vyjadriť tejto téme synergie a chcela som povedať, že treba túto synergiu ošetriť na všetkých úrovniach. Nehovoriť len o synergii medzi programami, medzi projektami, aj výsledkami, ale je treba hovoriť aj o synergii medzi rôznymi aktérmi na všetkých úrovniach, takže ďakujem za to, že ste takýto prístup zapracovali do vašej štúdie. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je celý proces, že to nie je len nejaká jednorazová akcia a nepodarí sa nám dosiahnuť konkrétne dobré výsledky len po jednej diskusii alebo po jednej štúdii. Rada by som sa vás opýtala. Vidíte tu určité príležitosti pre iniciatívy, o ktorých ste hovorili. Napríklad ste hovorili o dobrých príkladoch členských štátov, pretože jadrom problému je to, že členské štáty by rady dosiali synergie medzi rôznymi operatívnymi projektami a nástrojmi, ktoré majú k dispozícii No myslíte si, že tie dôsledky, alebo tie výsledky, ktoré boli dosiahnuté, napriek tomu, že sú obmedzené, že by mohli byť použité na lepšiu komunikáciu ohľadom pozitívneho trendu v oblasti politiky súdržnosti a našich nástrojov. Takže toto sú moje otázky. A ďakujem, teraz máte slovo. Ďakujem za tieto všetky otázky. Takže tá prvá vec ohľadom koordinácie medzi generálnym riaditeľstvom komisie. Možno to znelo trochu kategoricky. My nechceme na nikoho ukazovať prstom, ale netreba ukazovať prstom len na komisiu. Treba možno si uvedomiť aj zodpovednosť členských štátov. Jedna časť, to je, to sú, to je spolupráca, synergia medzi oddeleniami komisie, medzi generálnymi riaditeľstvami, ale v prípade členských štátov tam je to tak, že e, v rôznych oblastiach politiky sa nevedie zmysloplný dialog. Takže áno, nedostatočná koordinácia, ale my na komisii vedieme dialog medzi tými oddeleniami a generálnymi riaditeľstvami. A taktiež sme pripravení spolupracovať medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami. Určite na tom budeme pracovať, už určite navýšime mieru spolupráce. To teraz samozrejme nebola dostačujúca, ale pokúsim sa to zlepšiť. Nepochopil som úplne tú druhú vec, čo ste sa pýtali. Hovorili ste o európskom financovaní a o kombinovaní európskeho financovania s národnými politikami alebo s národným financovaním. Plne súhlasím, ale toto zachádza za rámec toho, čo sme skúmali, takže k tomu sa nedokážem dobre vyjadriť. A čo týka križového financovania a multifondového financovania, taký toto máme veľa príkladov, kedy tie prostriedky plynú z viacerých fondov, ale taktiež je treba sa pozrieť, ako, čo fondy ESI, aký majú dopad na rôzne oblasti. No a myslím si, že nie je príliš veľa praktických príkladov, ale v júni sme predstavili štúdiu ohľadom strategickej koherentnosti v rámci politiky súdržnosti, ale toho, ako to vyzerá v súvislosti s rôznymi fondami. Takže možno toto je taký ďalší krok. Takže pozrieme sa na to, čo sa deje vo svete fondov ESI a potom sa posunieme na ďalší úroveň. Určite by bolo dobré mať dispozícii aktuálne informácie o toho, čo sa deje aj na tejto úrovni. Všetky Európy 2020, tak e, ja neviem, aby som bol úprimný, ktorá oblasť má lepšiu výkonnosť, ale jedna vec je jasná, keď sa pozriete na rôzne typy rastu, inteligentný, udržateľný rast, tak určite ten inteligentný rast je e, dôležitý. Väčšinou tam kombinujeme Horizon 2020 a fondy ESI. Takže vo väčšine prípadov my sme sa pozreli napríklad na projekt COSME, na FC, na nástroj Európu, ale keď sa pýtame ľudí na to, o čom sú informovaní, čo vedia, tak väčšinou hovoria o horizonte 2020, pretože tam v podstate je najväčšia uh, úroveň prostriedkov. No a v súvislosti s týmto taktiež je tam RDF No a sústaďovali sme sa predovšetkým, ako som povedal, na RDF a Horizon 2020 a ich súčinnosť. Vy ste sa pýtali na Európe 2020, nie je to prejma odpoveď, ktorú som vám teraz poskytol, ale dobre, už by som si povedal, by som inteligentný rast. No a tie dobré príklady členských štátov, no už hľadali sme a chceli sme ich nájsť viac, bolo to ťažké, rozdelili sme ich do klastrov. No a keď chceme hovoriť o implementácii, tak je dobre si vytvoriť nejakú pracovnú skupinu, ale to ešte neimplementácia. Samozrejme, tam to prebieha vo viacerých fázach. Pokiaľ boli nejaké prípady, tak to bolo dobre dokumentované v rôznych štúdiách, napríklad e, Čisté nebo alebo združovacia iniciatíva v rámci Horizontu 2020, aby sa viacero aktérov potom e, financovalo z fondov ESI. Takže ešte to bude trvať, kým budeme mať dispozícii dobré príklady. A často je tu otázka, ako jednoducho sa takéto dobré príklady dajú pretaviť zase do iného kontextu. Často sú to špecifické veci, ktoré fungujú v určitých krajinách. Napríklad Wales. Dobrý príklad. Tam mali určitú inštitúciu, ktorá bola zodpovedná za ERDF a Horizon 2020. Neviem, ako v praxi to fungovalo, nevedela som tomu až takú pozornosť, ale pravdepodobne tam príslušné osoby sedeli v jednej budove na jednom poschodí. No a takto prirodzeným spôsobom v podstate prebieha dialog. Je to dobrá prax? Áno. Nakoľko sa to dá potom použiť aj inde, to je druhá vec. Ďakujeme za prezentáciu, za diskusiu. No a v tejto fáze zatváram našu dnešnú schôdzu a pokračovať budeme zajtra ráno o 9. Takže uvidíme sa zajtra. A teraz by som vyzvala koordinátorov, aby ostali na svojich miestach a pokračujeme schôdzou koordinátorov. Ďakujem. Okay.